takto texty, ktoré boli prijaté, boli už vydané. Sú nejaké pripomienky? Dobre, takže považujeme zapisnicu za schválenú. Proto si mio στην ημερήσια diataxi είναι η δήλωση. Prvý bod na programe dnes popoludní je vyhlásenie podpredsedničky komisie Vys vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Južnému Sudánu a Sudánu. Eh, a slovo dávam pánovi Vemenovi v mene podpredsedničky eh, komisie vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci. Nech sa páči. Vážené poslankyne a poslanci, Európskeho parlamentu. Hovorím v mene vysokej predstaviteľky eh, podpredsedničky Eštonovej, ktorá tu dnes nemôže byť, aby diskutovala o zhoršujúcej sa situácii medzi Sudánom a Južným Sudánom. S hlbokými obavami sledujeme eh, rastúce tlaky medzi, napätie medzi krajinami. Minulý mesiac bola dosiahnutá kritická fáza, keď boli obsadené eh, ropné polia Hekly, Eh, a Súdan zvažoval eh, bombardovanie územia Južného Sudánu. My mm, sme to odsudili a nabadáme obidve strany, aby okamžite upustili od takýchto nepriateľských aktov a začali opäť rokovať. E, pán Van Rompuy vyzval prezidenta Južného súranu Alvakia, aby pokračo, aby sa stiahli sily. Rada pre zahraničné veci 23. apríla privítala stiahnutie e, Južného Sudánu, Sudanu z Hekly e, pod medzinárodným tlakom a upustenie od nepriateľských aktov. či už priamo alebo e, sprostredkovanie. A takisto sa upustí od provokatívnych e, činov. E, Bezpečnostná rada prijala cestovnú mapu, kde sú jasné harmonogramy na ukončenie tých nepriateľských aktov, aby strany sa opäť vrátili za rokovací stôl. Potom to Bezpečnostná rada OSN jednohlasne prijala uznesenie, rezolúciu tu 2046 2. mája, e, ktorou sa schvaluje cestovná mapa pre Afriku. Je to obrovský krok vpred, e, výrazňuje to veľký konsenzus v medzinárodnom spoločenstve a je tiež významné, že táto iniciatíva vychádza z Africkej únie. Sudan a Južný Sudan oba akceptovali cestovnú mapu a upustenie od e, nepriateľských e, činov. A teraz po slovách nastupujú činy. Obe strany príjmajú potrebné kroky, aby okamžite aktivovali e, misiu na spoločnú kontrolu hraníc. 5. mája vo svojom vystúpení vysoká predstaviteľka privítala Eh, eh, rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 2046. Eh, pri strany to majú implementovať bez kvalifikácie alebo bezodkladne. Vláda Sudánu sa vyzýva, aby tiež konala v zmysle tejto rezolúcie. Obidve strany majú na svojom vlastnom území e, svoje síly a majú tri mesiace na to, aby doriešili otvorené otázky. Ak sa im to nepodarí, tak OSN, EU a IK uh, e, um, predložia podobné návrhy usporiadania. Ak to nebude dodržané, tak Bezpečnostná rada pohrozila nevojenskými sankciami. Cestovná mapa tiež rieši konflikty medzi, e, teda v, v Južnom Kodovane a v ďalších územiach medzi Južným e, Sudánom a Sudánom. Myslíme si, že je potrebné inkluzívne politické usporiadanie riešenie tohto konfliktu. EÚ vyzýva vládu Sudánu a SPLM na severe, aby dodržali požiadavky bezpečnostnej, teda rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, aby sa dopracovali k nejakému e, usporiadaniu v rokovaniach aby sa odborali aj tie základné príčiny e, konfliktu. Národná ústavná e, revízia, tento proces je dôležitý v obidvoch krajinách a je to veľká príležitosť, ak sa ten proces e, bude realizovať inkluzívne. Na severe máme obavy zo e, zadržania e, ľudskoprávnych aktivistov, politikov, študentských protestujúcich. Mm. A e, mierová zmluva má vytvoriť aj demokratickú vládu na základe základných slobod. Na juhu tiež je otázka ľudských práv dôvodom na obavy vysoký komisár OSN na Vývale tiež e, túto otázku preberá e, s vládou e, Sudanu, Južného Sudanu. EÚ chce, e, aby tu boli dva životaschopné štáty. Boli sme radi, keď prezident Salvaky v marci navštívil Brusel a informoval nás o tom, že e, jeho vláda chce prísť k partnerskej zmluve EU-AKT a koto, zmluve z Kotonu to bude rávec ďalšej e, rozvojovej spolupráce. Ako partneri môžeme vytvoriť dialog v týchto otázkach. Máme tu kľúčové princípy tohto partnerstva, demokraciu, vládu, e, teda právny štát a ľudské práva. Pre Južný Sudan EÚ vyčlenila špeciálne fondy z Európskeho fondu na podporu rozvoja v celkovej sume 285 miliónov a podporíme e, rozvojovú agendu Južného Sudánu, e, sa rozvoja vidieka, polnohospodárstva, zdravia a mm, vzdelávania. sa potvorím právny štát a ekonomické riadenie EÚ tiež plánuje e, nasadí misiu e CSDP aj na medzinárodnom letisku Čuba a e, lutujeme rozhodnutie vlády neratifikovať e, tú dohodu z Kotonu 2005. Napriek tomu EU dáva k dispozícii rozvojové fondy, aby sa pomohlo tým nezraniteľnejším obyvateľom v konfliktných zónach, ako je Darfur, Východný Sudán, e, Južný e, Kordofán a Modrý Nil. To je dôležitý humanitárny program podpory a podporujeme aj dialog medzi komunitami. Nesmieme zabúdať na konflikt v Darfúre, ktorý ešte stále dôvodom na veľké obavy, hoci boli nejaké dobrovoľné návraty, asi 1,7 milióna ľudí eh, žije v utečenských táboroch a dochádza k opätovnej eh, takejto migrácii ešte stále aj misie OSN sú obmedzované vo svojom pohybe zo strany vlády Sudánu. Humanitárny prístup k regiónu Džabamára ostáva zablokovaný. Vítame dokument z Dohy o miere v Darfúre. To je prvý pozitívny krok k dosiahnutiu komplexného mierového usporiadania, ale treba to plne implementovať. A rada Európy tiež eh, vyzvala eh, vládu v Sudáne, aby plne pod, eh, spolupracoval s Medzinárodným trestným tribunálom v zmysle rezolúcie 115. Vážené poslankyne a poslanci, situácia v Sudáne, v Južnom Sudáne ostáva dôvodom na veľké obavy a ja som po, jasne naznačil, že EU musí naďalej vynakladať úsilie, aby sa vniesol mier a stabilita do oboch krajín. Podporujeme teda vytvorenie dvoch životoschopných štátov, ktorí budú mierovo existovať. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Vermen, za vaše vystúpenie. A začneme teda teraz, kolegovia, um, predstaviteľmi za jednotlivé politické skupiny. Začneme skupinou EPP. Slovo má pán Mitchell na dve minúty. Nech sa páči. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj rade za vystúpenie. Je to naozaj veľmi znepokojivá situácia. Toto územie už dlhodobo je devastované násilím e, v rôznych formách a vychádzalo sa z toho, že secesia Južného Sudánu aspoň povedie k nejakej dohodnutej ceste k mieru a stabilite v tomto regióne. Ľudia trpia, ľudia sú hladní, sú vyhnaní zo svojich domovov, napriek tomu, že toto je región, ktorý má potenciál byť veľmi e, profitabilným exportérom ropy. Je ťažké tú situáciu zvlá- zvládnuť, ale musíme sa tým zaoberať najmä z pohľadu humanitárnej krízy, ktorá tam prevláda. A naozaj, najmä v týchto utečenských táboroch mimo Sudánu, Mm, tam, kde sa ľudia zhromažujú, musí tam byť dostatočná podpora týmto ľuďom, aby sme e, sa dokázali o nich postarať, dať im aj bezpečnosť. Región Sudanu a Južného Sudánu to je len určitý náznak toho, čo sa môže stať, keď sa otrhne nejaké územie a ak nie je tam stabilita. Mnohí z nás sme oslavovali arabskú jar, ale naozaj si nie sme istí, čo to nahradí. Mnohých z týchto krajín jednoducho nie je tradíciou nejaké dobré vládnutie a naozaj je čas, aby sme pracovali s Africkou údiou, čo sa týka vzdelávania, dodávok, zdrojov, aby sme ich primeli k tomu, aby si vbudovali vlastné kapacity, aby tento región bol stabilný. Európska únia nemôže robiť všetko, nemôžu všetko robiť OSN ale keď vzniknú tieto problémy, tak sú veľmi finančne nákladné a sú nákladné aj čo sa týka e, životov ľudí, e, infraštruktúry a tak ďalej. A sú to ľudia, e, ktorí by treba pomôcť. Prečo nevieme nájsť aktíva na investovanie spolu s Africkou úniou, aby sme sa pokusili zabezpečiť, že e, sa bude dať predísť takýmto situáciám, že prevládne nejaké dobré riadenie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne za Progresívnu alianciu socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Dávam slovo pani de Kaiser. Ďakujem, pán predseda. Európska únia urobila veľa eh, a veľmi sa snažila, aby pomohla Sudanu a Južnému Sudánu. Financovala prístup k nezávislosti Južného Sudánu, podporil sa, podporila sa tá komplexná mierová dohoda z roku 2005 a tam bola tá vojna, vieme o tom veľmi dobre. Problémy vtedy neboli ešte vyriešené. Žiadny problém nebol vyriešený. Ani občianstvo, ani mena, ani dlh a vôbec a predovšetkým otázka rozdelenia ropy medzi týmito dvomi krajinami, Sudánom a Južným Sudánom. A to je teda ten problém, ale už viac ako rok Čína na medzinárodnej úrovni, pretože kontroluje celé toto ropné odvetvie a od ťažby až po rafinérie. E, Čína kupuje e, teda ropu a akoby Európska únia sa strátila zo scény. To je trošku mm, nedobré. Potom je tu tá rezolúcia 2046, e, ktorú, podľa ktorej by sme mali e, postupovať, ale mala by som tedy také želania. Prvé, aby Európsky parlament konečne e, mal nejakú follow-up misiu po tej volebnej misii. Všetci vieme, že to nebolo mm, veľmi jednoduché, čiže možno aj prijať e, e, južných sudáncov. Tu druhé želanie, aby EÚ bola tam viditeľná, ktorá tá EÚ naozaj veľa urobila a naďalej aj veľa robí, aby sme tam naozaj e, boli viditeľní, aby to všetci chápali. A ďalej, chcela by som, aby pozícia EÚ, ktorá je vyvážená medzi severom a juhom, aby pretrvala napriek ICC a Bažírovi a chcela by som, aby medzi urgentnými bodmi sme toto mali ako prioritu, čo sa deje v tom južnom koordinovaní, v Modrom a tak ďalej, aby tu teda sme pomohli regiónom, ktoré dennodenne zažívajú tragédie. Ďakujem. της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. A teraz za ALDE pán Görens na dve, minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Táto situácia konfliktu medzi Severným a Južným Súdanom si zaslúžuje, zaslúžuje pozornosť, ale eh, ja som bol jeden z eh, tých signatárov v Nairobi v roku 2005 tej globálnej eh, komplexnej Eh, mierovej dohody. Podpísal som to ako jeden zo signat- signatárov za EÚ. Teda dnes máme tu nezávislosť Južného Sudánu a eh, to 5 rokov po podpise tej dohody. A nie sú vojenské riešenia tohto konfliktu, to všetci vieme, ale čo sa zmenilo? Zmenil sa rozmer tohto konfliktu. Po nezávislosti Južného Sudánu to už nie je len nejaká časť e, štátu, ktorá je proti inej časti štátu, ale stalo sa to medzinárodným konfliktom, čiže uplatňuje sa medzinárodné právo, ktoré musí priniesť riešenie. A z tohto pohľadu chcem zdať hold mm, zahraničnej službe EÚ, ktorá urobila všetko, čo bolo v jej silách. Čiže e, hľadá sa riešenie, ktoré dodržiava medzinárodné právo a E, sú k dispozícii riešenia pre, e, na základe toho viacnásobného toolboxu. Sú tu viacené, boli tu viaceré pokusy o zmierenie zo strany Africkej únie, potom tu bola rezolúcia 2046, e, teda to všetko má smerovať nejakej politickej dohode, to všetko je známe. Úsilie afrických inštitúcií, tiež začínajú ukazovať svoju užitočnosť. EÚ tiež e, podporuje Afriku, aby zobrala do vlastných rúk osud svojej bezpečnosti a EÚ ostáva ale nevyhnutným partnerom obidvoch krajín, e, ktoré vznikli rozdelením Sudánu. E, prvý sme, pokiaľ ide o humanitárny aspekt, pokiaľ ide o rozvoj, EU e má jeden z kľúčov k riešeniu súčasného konfliktu, ale to nie je len jeden kľúč. Musíme sa pozrieť na tie príčiny tejto znepokojivej situácie a to je chudoba, extrémna chudoba, ktorá podkopáva akýkoľvek, stav, akékoľvek základy trvalej stability Treba um, sa s tým vysporiadať. E, nestačí len otrhnúť sa ako štát, treba tento štát aj riadiť. Nie sú alternatívy iba návrh ku konfliktu, čo nie je alternatíva, čiže treba sa dohodnúť, aby e, už netrpili ďalšie milióny ľudí. Ďakujem pekne. A teraz v mene zelených má slovo pani Sargentin na 2,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som si vypočula tak kolegov, ako aj zástupcu rady. A musím povedať, že mám taký neistý pocit, že všetci sa snažia trošku sa tak prezentovať ako keby v svetlách reflektorov. No a musím povedať, že vlastne, čo sa týka situácie e, v Sudáne a v Južnom Sudáne, nesieme aj my istú časť zodpovednosti. Samozrejme, vítam aj to, že teraz OSN jednohlasne schválila cestovnú mapu pre zmierenie a mier medzi Sudanom a Južným Sudánom. A mňa veľmi teší, že teraz Južný Sudán prislúbil, že stiahne svoje vojenské zložky e, z Ovíru. A, ale a ja sa obávam, že pred nami je veľmi dlhý proces, ktorý pripomína e, konflikt medzi Eritreou a Etiópiou. Išlo tam o konflikt v súvislosti s hranicami, ktorý sa neustále obnovoval. A jednoducho preto myslím si, že môžem tieto dva konflikty porovnať. Obávam sa, že obidve krajiny využívajú tento konflikt v súvislosti s hranicami ako argument, aby nemuseli nič spraviť, aby nemuseli bojovať proti chudobe, hlade a, a tak ďalej. Čo sa týka Južného Sudánu, čo skoro sa začne obdobie dažďov, čo potom vedie k tomu, že 60 krajín je vlastne absolútne neprístupných. Jednoducho počas obdobia dažďov cesty sú neschodné. A čo sa týka e, dodávok potravín, dôležité je, aby sa to zabezpečilo vtedy, kým nezačne pršať. To znamená, že môžeme hovoriť o akékoľvek cestovnej mape a dlhodobom tej stratégii pre mier, ale teraz musíme z krátkodobého hľadiska zabezpečiť to, aby ľudia mali dostatok jedla. Ďalší signál, ktorý si myslím, ktorý e, naznačuje, že Južný súdán nedokáže zabezpečiť kvalitný život svojim obyvateľom, súvisí s tým, že Sudán, Južný Sudán teraz prestal predávať ropu. Ja chápem, aké sú tam vlastné dôvody, ale ak Južný Sudán nedokáže sa postarať o svojich vlastných obyvateľov, tak potom čo vlastne sledujú? aká je tam tá stratégia. Jednoducho našou úlohou je zamyslieť sa nad tým, ako môžeme zabezpečiť to, aby Južný Sudán opätovne e, dokázal predávať ropu na svetových trhoch. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz v mene ECR dostane slovo pán Bielan na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem bardzo, panie przewodniczący Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka konfliktu v Sudáne, tak eh, sleduje to svetová verejnosť. Potom, ako vznikol Južný Sudán, to už vlastne ani nie je občianská vojna, ale musíme si uvedomiť, že ide skôr o medzinárodný konflikt. Keď si k tomu ešte pripočítame podporu z juhu z Ugandy, tak môže z toho vlastne vzniknúť regionálny konflikt a aktuálne aktivity svetovej verejnosti voči týmto štátom sa zdajú byť nepochopené. Juh sa zdá je ochotný stiahnuť svoje vonské zložky z konfliktného e, regiónu. Potom sú tu určité opatrenia z Chartúmu, ale jednoducho tým pádom sa nerieši otázka sankcií. A potom sú to ešte ďalšie problémy, ako napríklad E, problémy s utečencami, to je tam je veľké riziko, okrem toho prekvíta obchodovanie so zbraniami. Sudánska armáda dostáva zbranie od Ruska, Bieloruska a ďalších krajín, napríklad aj Číny, to musíme odsúdiť. A potom si musíme uvedomiť, že aká je zložitá situácia pre ľudí, ktorí žijú v pohraničnom regióne. Dochádza tam k etnickým čistkám, aj situácia je skutočne veľmi zložitá. Doteraz sa hovorilo o tom, že buď tam bude uplatňovaný princíp voľného pohybu osôb v pohraničnom regióne a e, hovorí sa o tom, že bolo nevyhnuté v niektorých oblastiach upraviť hranice. A to, že prezident Baš, al-Bashir bol obvinený z genocídy, to je možnosť, ako prijať ďalšie opatrenia a jednoducho ropa nás nesmie priviesť tomu, aby sme nejakým spôsobom zatvárali oči pred situáciou v krajine. Ja by som chcel apelovať na pani Ešten, aby sa aktívne zabezpečila, aby sa podarilo vyriešiť problémy v oblasti hraníc. Ďakujem pekne. A teraz v mene EFD má slovo pán Belder na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Posledné reportáže z tých, e, z tých oblastí, kde prebiehali boje v oblasti pohoria Nuba sú deprimujúce. Vlastne už mesiace je tento región, tak povedať, odrezaný od sveta a je obklopený sudánskymi vojenskými zložkami. Obyvateľstvo sa snaží v zložitej situácii sa aspoň schovať v jaskyniach a zároveň množstvo utečencov z Nuby sa dostalo do utečenských táborov v Južnom Sudáne. Situácia v súvislosti s týmto novým štátom, mladým štátom je skutočne deprimujúca. Konec koncov vidíte to aj v správe Svetovej banky, kde sa spomína veľmi dramatická situácia. Prečo vlastne e, Južný Sudán takto sklamal tých, ktorí mu na medzinárodnej úrovni chceli pomôcť a poskytujú finančné prostriedky? Jednoducho vidíme, že je tam e, nezodpovedné konanie a je tam absolútne nezodpovedné e, konanie prezidenta Salva Kira. Okrem toho sa prestala ťažiť ropa, ktorá zabezpečuje 80 príjmov štátu. Je tam rozšírené rodinkárstvo a korupcia a veľká väčšina obyvateľstva žije pod e, úrovňou chudoby. V roku 2013 ich bude dokonca až 83 Preto ja by som sa chcel spýtať, aj mene Holandska, či vlastne európske štáty otvorene rokujú s Salvakírom. Ďakujem pekne. A teraz v mene Európskej spojenej lavice dávam slovo pani Lösing. Opäť, opätovne vojna za ropu. Tak by sme vlastne mohli vyhodnotiť ten aktuálny konflikt e, v Sudáne. Opätovne trpí neuveriteľným spôsobom civilné obyvateľstvo. Samozrejme, všetci, všet, musíme odsúdiť všetky útoky, všetky násilnosti a musíme sa snažiť dosiahnuť mierové riešenie. Zároveň nám to ale nebraní v tom, aby sme hovorili o tých dôvodoch, aby sme sa kriticky pýtali, či vlastne tá jasná angažovanosť EÚ v prospech očlenenia Južného Sudána v rámci tých okolností bolo zodpovedné konanie. Nenájde sa žiadne rýchle riešenie, to už je jasné. Ale zároveň je jasné aj to, že tieto problémy nemôžu byť riešené zbraňami. Aktuálne je veľmi dôležité, aby vlastne sa dodržiavalo to e, vojenské embargo, ktoré tam je, aby sa zabránilo ďalšej eskalácii násilnosti. Chcel by som pripomenúť, že od roku 2004 je tam koniec koncov e, zbraňové embargo zo strany EÚ voči Sudánu, v roku 2011 voči Južnému Sudánu a vlastne jednostranne sa, sa e, toto embargo porušilo. Je dôležité, aby sa podporilo, podporilo diplomatické úsilie, ak chce medzinárodné spoločenstvo pôsobiť ako sprostredkovateľ, musí byť neutrálne, nesmie zastupovať záujmy jednej strany. To, ako konala Európska únia, to nebolo nestranné. A ja si kladiem otázku, či takéto scenáre môžu mať nejakú budúcnosť, či bude ďalej o, ďalšie očlenenie štátov, ktoré majú veľa ropy, či tu dojde takejto špirále násilia. Ten externý nástroj vytvárania štátov sa nesmie stať hnacím motorom takéhoto vývoju. Prístup k surovinám ako línia externých politík nezabezpečí mier, ale práve utrpenie a zomieranie. Ďakujem pekne a teraz za nezaradených pán Mölzer. Ďakujem pekne. Koniec koloniálnej doby znamenal začiatok bojov v Sudáne. Boli tam neustále rozpory medzi severom a juhom, neustále tam boli vnútorné a medzietnické konflikty, malé konflikty o vodu, pastviny, e, znásilenia a tak ďalej. Sú tam celé generácie, ktoré vyrástli bez akéhokoľvek zabezpečenia a ako jedinú možnosť vymáhania svojich záujmov poznajú násilie. E, mierové rokovania nebudú určite jednoduché. Je tam špeciálny vyslanec Africkej únie, ak sa mu podarí dosiahnuť to, aby sa obnovili rokovania, tak eh, aj naďalej tam budú problémy v oblasti hraníc. Ak by sa aj podarilo nájsť mierové riešenie, tak je tam obrovský potenciál na konflikty. Preto je dôležité, aby tam boli ďalšie opatrenia, zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva z dlhodobého hľadiska, krajina môže využiť to nerastné bohatstvo, ktoré má k dispozícii a môže zabezpečiť rozvoj krajiny. Podpora zo strany Európskej únie podľa môjho názoru by mala slúžiť aj európskym záujmom. Podľa čínskeho vzoru by bolo možné pomoc prepojiť s dodávkami e, surovín a Južný Sudán by mohol zabezpečiť v budúcnosti dôležitú úlohu z hľadiska dodávok ropy pre Európsku úniu. Okrem toho E, nemôžeme to zabúdať aj na problematiku e, ilegálnej migrácie, preto nesmieme zabúdať na to, aj na otázky navrátenia občanov. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, máme tu ešte ďalší ďalšieho nezaradeného člena, to je pani Nedalčeva. Ďakujem, pán predseda. Tieto vzťahy medzi Sudanom a Južným Sudanom sa neusá, ale zhoršujú. Sme svetkami e, zlej situácie humanitárnej a bezpečnostnej v tomto regióne. Máme tu cestnú mapu, to vítame, ale musím si naďalej myslieť, že všetky opatrenia doteraz prijaté sú príliš mierne treba konštatovať, že ešte sa nezastavilo bombardovanie a iné vojenské e, kroky e, sudanskej armády zhoršuje sa situácia civilného obyvateľstva, dochádza k masívnej migrácii obyvateľstva, je po, e, o, blokovaná humanitárna pomoc e, agentúr OSN a je potrebný jasný harmonogram na zaramcovanie celého procesu. Prvé zasadnutie spoločného Eh, mechanizmu mm, musí byť čo najskôr, aby sa a, a, identifikovali mierotvorné opatrenia. Po druhé, eh, rovnako urgentne sa musí inšpirovať práca eh, medzinárodných partnerov, mm, aktivácia spoločného mechanizmu verifikácia dohľadu nad hranicou, pozvanie medzinárodných pozorovateľov, to sú kľúčové prvky medzinárodného konania a to musí slúžiť e, na to, aby sa zaručilo, že prijaté opatrenia sa naozaj zrealizujú. EÚ, OSN a Africká únia musia veľmi úzko spolupracovať a zrealizovať svoje záväzky Eh, v tej, eh, ako partnerov a eh, inak bude potrebné prijať sankcie. EÚ musí byť viac proaktívna pri mierovom riešení napätia. EÚ musí pravidelne sledovať aj vysielanie volebných misií. Musíme preukázať odvahu, aby ten text a deklarácie prešli k činom. Prerušuje predseda. Pani najďalčeva, mohli by ste trošku spomaliť, e, pretože to tlmočníci nestihajú. Ja som, pán predseda, už skončila a chcem poďakovať tlmočníkom. A máme tu, medzi, e, teda máme tu v rukách dôležitý nástroj a EU musí mobilizovať všetky svoje sily, aby mohla e, vyriešiť mierovo všetky tieto konflikty a pomohla svojim občanom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Gomez na jednu minútu. Ďakujem pekne. Čo sa týka Južného Sudánu a Sudánu, tak situácia sa vlastne zhoršila od vyhlásenia nezávislosti a sú tu viaceré otvorené otázky, ktoré sa týkajú napríklad prvozdelňa príjmov z ropy a potom tu ide napríklad o militarizáciu v oblasti hraníc, to sa musí ešte vyriešiť. To znamená, že Európska únia chce mať mierové riešenie vo forme dvoch štátov, preto je našou úlohou spraviť všetko preto, aby sa implementovala cestovná mapa, preto, aby sa ukončili násilnosti. A samozrejme, tu musíme spolupracovať aj s Africkou úniou. No a čo sa týka volebných misií, pozorovateľských misií, tak na severe ako aj na juhu je dôležité samozrejme, aby eh, prezident Al-Bashir sa dostavil na Medzinárodný trestný eh, tribunál, je dôležité, aby sa tieto krajiny vyvíjali demokraticky, preto je nutné podporiť, nutné podporiť v nejakej oblasti budovania kapacít. Je dôležité, aby Sudán mal dobrú administratívu. Európska únia potrebuje rozhodne podporovať prácu humanitárnych organizácií v krajine, ktoré sa snažia pomáhať obetiam konfliktu. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Rinaldi. Na dve minúty. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, čo sa týka Južného Sudánu, tak vlastne už rok čakáme na pozitívne informácie, ale nie je tam ani stabilita, ani rozvoj. Stáť na vlastných nohách samostatne konať, to je dôležité, samozrejme pre tie štáty, ale realita je veľmi zložitá a táto krajina musí ešte prejsť dlhú cestu. Samozrejme je zložité pre tú krajinu zabezpečiť dodávky vody napríklad. Teraz sa tam začne obdobie dažďov. Situácia je zložitá tak pre Južný Sudan, ako aj pre eh, Sudán a pre ESVČ je dôležité, aby sa orientovali podľa základných princípov. To znamená, že naďalej budeme veľmi pozorne sledovať tento konflikt, túto krízu. Nesmie to byť žiadna zabudnutá kríza, nesmie to byť jeden z tých prípadov, ktoré sa odložia niekde do zásuvky a potom sa médie, média a medzinárodné spoločenstvo nebudú o to zaujímať. Takže je veľmi dôležité implementovať e, príslušnú rezolúciu OSN 2046 ale dôležité sa je pripraviť na neočakávané udalosti, ktoré môžu nastať napríklad v Chartúme. Aj tam je určitá perspektíva arabskej jary. Samozrejme, je nutné spochybniť aj úlohu Bašira, a vieme, čo sa udialo v niektorých štátoch Severnej Afriky. Musíme si uvedomiť, že my sme hlavný poskytovateľ finančnej pomoci Južnému Sudánu a musíme požadovať, aby Džuba dodržiavala ľudské práva a sú tam ozbrojené zložky, ktoré si osvojujú územie, postupujú násilne proti skupinám obyvateľstva. Dôležité je zabezpečiť nezávislé súdnictvo v tejto krajine. To je malo by si najvyššou prioritou Európskej únie. No a teraz ešte posledný bod. Už som to vlastne spomínal a síce ide o to, aby sa vytvoril, transparentný fond pre Južný Sudán, do ktorého by išli príjmy z predaja ropy. To je niečo, ako sme spravili v prípade Timoru. Ďakujem, pán Rinaldi. Ďalší rečník je pán Provera, ktorý má jednu minútu. Grazie Presidente, non ripeto quanto... Ďakujem, pán predseda. Nebudem opakovať, čo už odznelo k územnému sporu alebo k energii alebo rope, ktorá e, stojí za týmto konfliktom. My potrebujeme súhlas medzi štátmi, ktoré e, uznal medzinárodné spoločenstvo, ale teraz sa situácia mení a Jedno z tragických dôsledkov je, že e, v tej oblasti, ktorá je pod kontrolou SPLM, Sudan blokuje humanitárnu pomoc, e, ktorá má pomôcť 200 tisíc ľuďom. Ja by som rád videl Európu, okrem humanitnej pomoci, by mala odhodlanejšiu politiku podpory. Africká únia nemá tak veľmi bojovať proti prítomnosti Číny v regióne, ale posilniť e, dôležitosť celoafrických politik, aby sme zabezpečili, že Afrika bude trošku viac patriť Afričanom. Samozrejme je tu veľké nebezpečenstvo ekonomického a finančného neokolonializmu na tomto kontinente. Ďakujem, pán Provera. Ďalší rečník je pán Majer na minútu. Muchas gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. Moje ehm, kolega Savilo Singh už vyjadril naše stanovisko k tomuto konfliktu a ja by som chcel povedať, že ehm, nemali by sme si klamať, keď USA, Izrael a potom Európska únia ehm, podporovala a financovala postupenie Sudanu, rozdelenie Sudanu bez toho, aby predtým eh, vyriešila eh, ten konflikt od 2000 hranič, 2000 km hranice a mm, ťažbu e, ropy, tak e, nesmieme e, si nahovárať. Niekto ťaží z toho konfliktu, pretože ho podporuje a mm, bola to geostrategická iniciatíva mm, Západu, e, ktorého jediný cieľ bolo, aby e, e, zrušil arabskú kontrolu tohoto vývozu ropy. A ako vždy, v tom má proste Západ a ropa. A kde je chudoba? aká je dôležitosť e, a angažovanie sa Západu v boji proti chudobe. Je to ďalšia vec, e, ktorú musíme brať na e, vedomie a ďalšie ponaučenie, že okrem záujmov Západu a ropy sú to aj ľudia a ich chudoba, ktorí trpia. Ďakujem, než dáme slovo ďalšiemu rečníkovi. Máme tu na tribúne silných hostí. Je to potešujúci pohľad, že vás tu vidíme. E, Vítajte v krásnom Strasburgu A ďalší rečník e, na zozname Filip Kačmarek na 1,5 minúty. E, Pán predseda, dámy a páni, vyhlásenie nezávislosti Južného Sudanu 9.7.2011 bola chvíľa spokojnosti a naplnenia očakávaní. Začala sa nová doba Ehm, boli tam dobré výhľady a e, e, zdroje ropy e, zaručovali vysoký príjem a Južný Sudan tiež používa pomoc darcovských štátov. V roku 2011 dosiahla úroveň 700 miliónov dolarov a skoro po jednom roku ten výhľad už nie je taký optimistický. A prečo? Ja sa domnievam, že e, musíme tiež e, osvetliť aj pozadie. E, v Južnom Sudane neexistuje mm, celko žiadny daňový systém. Teoreticky sa vyberajú dane, ale prakticky ten systém skoro vôbec nefunguje. A príjem štátu z predaja ropy predstavuje 97% eh, rozpočtov, ale problém je, že tento eh, ropa sa môže cez jediný mm, ropot eh, prepravovať do prístavu Sudán cez Severný Sudan a mm, potom niečo, do, že tieto dva štáty nespolupracujú a z oboch strán tam boli obvinenia a z Južného Sudánu chceli uprednostniť inú prepravnú cestu cez Keniu a v roku 2011 sa rozhodli o mm, vybudovaní nového plynovodu, ale e, potom ten existujúci plynovod bol zatvorený a e, myslím si, že bez e, riešenia prepravy ropy nemôžeme v tomto regióne očakať žiadnu stabilitu. Ďakujem. Nevidím pána Arlakyho v komore a preto ideme ďalej a ďalší, kto vystúpi, bude pani de Sarnes na dve minúty. Micro. Vous m'entendez Oui, ça y est. La nouvelle République du Sud-Soudan... La... Nová uh, republika Južného Sudánu existuje len nejakých 10 mesiacov a už má za sebou 6 mesiacov vojenského konfliktu so Sudánom. E, zahynuli e, tisíce ľudí a e, tieto krajiny, ktoré by mohli prosperovať, plitvajú svojimi, svojimi zdrojmi v bezvýchodiskom konflikte v regióne Afriky, kde je už aj tak dosť nestability. Chartum a Džuba by sa mali podriadiť rezolúciám Africkej únie a OSN, ukončiť nepriateľské konanie eh, a nastoliť mier bez podmienok eh, pod medzinárodným dohľadom usporiadať svoje konflikty, eh, hraničné a tak ďalej a mali by zdieľať ropné zdroje. Vďaka uh, tranzitu uh, má Sudán a Južný Sudán záujem o vzájomne prospešnú dohodu. Žiadna z dvoch krajín nemôže počítať s tichom medzinárodného spoločenstva, e, keď sledujú, medzi, keď sledujú humanitárnu drámu. E, teda treba rýchlo e, dohodnúť e, Súdan a Žubu, čiže OSN by mala vyvíjať tlak svojimi sankciami. A treba, aby EÚ naďalej mm, trvala na svojom stanovisku, aby bola politicky prítomná. Naša vyvážená pozícia je správna mhm. a mali by sme to lepšie presadzovať, aby to bolo aj viditeľné. Nezabúdajme na konflikt a drámu v Darfúre. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ďalší rečník je pán Salavrakos na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Neúspech doterajších úsilí nastoliť mier medzi dvoma sudanskými štátmi a neúspech najnovšej medzinárodnej dohody nevyzerá dobre, ak chceme zabraniť novým konfliktom, ktoré prevládajú vo vzťahoch týchto dvoch štátov. Tieto dva štáty sú vzájomne závislé a potrebujú nájsť spôsob, ako spolupracovať. Každý štát e, musí prestať e, podkopávať e, ten druhý a podporovať nepriateľov toho druhého štátu. Potom ako Južný Sudán získal nezávislosť, oslobenie Severného Sudánu um, by mohlo byť vyvážené pomocou z ďalších štátov a musíme zabezpečiť, že e, sa nebudú kopiť zbraní islámskych fundamentalistických síl. Musíme sa o to veľmi opatrne a pozorne starať môžeme e, si pripomenúť e, tú situáciu, kedy e, zastavili vývoz ropy Južného Sudanu napriek obrovskému významu, ktorá má táto ropa pre jeho ekonomiku. Túto situáciu treba veľmi pozorne monitorovať zo strany Európskej únie. Ďalší rečník je pán domnule președinte, încep prin a condamna bombardamentul. Ďakujem, pán predseda. Najprv chcem odsúdiť bombardovanie e, v severnej časti Južného Sudánu. To je bombardovanie, ktoré nastalo v pondelok a v útorok. Myslel som si, že to boli nesprávne informácie, ktoré sme dostali v pondelok, ale žiaľ, bolo to mm, potvrdené a bola to nová provokácia zo strany Sudánu. Je to dosť eh, zaražajúce, pretože to bolo pár eh, dní potom, ako Baku Endikindi ohlásil, že eh, oba tieto štáty začnú rokovať a mm, tu sa ukazuje, že stratégia Sudanu je e, prastará stratégia. Prezident Al-Bashir pravdepodobne teraz nechce rokovať a z, pokúsiť sa o zmenu alebo ukončenie konfliktu. Je nutné, aby um, sa urýchlilo um, riešenie e, sporu e, s Južným Sudanom, aby sa zabranilo ďalšej eskalácii konfliktu v tomto regióne. OSN prechodne e, vyslané sily OSN musia mať predlžený mandát a tento už vypršala.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 Južný Sudán po najdlhšej vojne v dejinách Afriky má si vybojoval um, právo uh, na um, samostatnosť, ale toto uh, je len uh, východisko um, do ďalšej chudoby a tento štát stojí pred ďalšími problémami, ktoré sú ešte väčšie. Um, okrem e, toho starého konfliktu je tu nerovnovážny prístup k zdrojom a z médií vieme, že na hranici medzi Južným Sudanom a Sudanom e, dochádza k ťažkým e, bitkám a tragické dôsledky týchto bitiek znáša obyvateľstvo. OSN hovorí, že tieto bitky v regióne Henglik eh, spôsobilo, že viac ako 5000 ľudí opustilo eh, svoje domovy a sa skryli v buši a eh, bolo možné tieto konflikty zabraniť a prečo sme nekonali a prečo musíme tieto veci zažívať v rôznych častiach sveta. Na začiatku sme vyzývali po slobode a mm, bol tam túžba po slobode a na konci um, bola uh, krvavá chamtivosť. A um, Thomas Jefferson povedal, že cena za slobodu je, ja, enam... je um, pozornosť. Toksia puhemies. Harvoin on... Ďakujem. Myslím, že všetci v medzinárodnom spoločenstve jednohlasne podporujú potrebu mieru v tejto časti sveta. Africká unia urobila všetko, čo mohla. A myslím, že môžeme jednohlasne podporiť jej uznesenie v tejto téme. ale myslím, že e, všetci musia konať najrychlejšie, aby e, nastolili mier v tejto časti sveta potrebujem mať ehm, demilitarizovanú hranicu, ktorá je 100 kilometrov dlhá. musím zabezpečiť, že naozaj bude demilitarizovaná. musím zabezpečiť, že obe strany si sadnú za stôl ehm, pri mierových rokovaniach bezpodmienečne. Nemôžeme uh, mať kladenie si nových podmienok, než vôbec uh, zasadnú za stôl. musíme e, určiť demarkáciu hraníc a e, rozdelenie e, ropy a potom musíme pomôcť ľuďom. A v Južnom Sudane žije len 4,5 milióna ľudí, ale títo veľmi trpia a myslím, že samotný Sudan by mohol veľmi pomôcť. Je tu nedostatok infraštruktúry a to len zhoršuje situáciu a to musíme riešiť ten problém. Kelam. Ďakujem. Ďalší rečník je pán Kelam, 1,5 minúty. Prezident, minister, potvoja... Ďakujem, pán predseda. Dnes e, mm, sme svedkami toho, ako mm, dlhodobý vnútorný konflikt e, prerastol do plno mm, hodnotného medzinárodného konfliktu, ktorý mm, čoskoro vybuchne ale mm, som pozbudený aktívnou úlohou, ktorú zohrávajú vodcovia EÚ a zahraničná služba, pritom ako mm, kladú tlak na mm, oboch protivníkov, aby sa držali e, cestovnej mapy z 7. maja, aby dospeli k mierovému riešeniu. EÚ by mala oveľa aktívnejšie sa zaoberať čínskymi aktivitami v tejto oblasti, pretože tie nepredstavujú stabilizáciu. Je, e, sú to dobré správy, že Rada OSN, Bezpečnostná rada, predlžila mandát svojich síl v tomto regióne o 6 mesiacov. My potrebujeme mm, teraz aktivovať spoločný mechanizmus e, pre vymedzenie a overenie hraníc a umožniť medzinárodným e, vojskám sledovať túto situáciu v teréne a tiež potrebujeme riešiť humanitnú situáciu mm, s skoro 400 tisíc e, južných sudáncov e, sa mohli navrátiť e, domov do Južného Sudánu vďaka úsiliam a partnerom na fronte, ale musíme zabezpečiť, aby ich zákonné potreby pre vodu a lieky boli zabezpečené a EU musí podporovať úsilie OSN a humanitných organizácií no, odhodlanejším spôsobom. Pomenul som είναι ο Mikael. Ďakujem. Ďalší rečník je pán Galer, 1,5 minúty. Ja, Dank, Ďakujem, pán predseda. Musím žiaľ vychádzať z toho, e, že s nezávislosťou Južného Sudánu e, ne, možno vyriešiť e, existujúce konflikty za jeden deň, ani čo sa týka hraničného sporu človek ako Mašir, ktorý svoje pánstvo e, vykonáva mnoho rokov e, známym spôsobom e, v svojom štáte. Nedba o ľudské práva ako to teraz a myslím si, že podobne nemá záujem ani o stabilizáciu v Južnom Sudane. Takisto nedostatky v oblasti vládnutia v Južnom Sudane musíme pomôcť napraviť ako EU a dúfam, že budeme môcť zabraniť tomu, aby sa juh vyvinul do novej Eritreje, ako kolega povedal. Medzinárodné spoločenstvo teraz musí konať spoločne a rezolúcia Bezpečnosti Rady OSN musí e, riešiť e, dodržanie ľudských práv a e, hlavne tí, ktorí, členovia, ktorí majú v Chartume osobitné návrhy ako Čína alebo Rusko, sa musí o to postarať a humanitná pomoc musí byť zabezpečená aj pre ľudí za v Brazíliu keď e, e, OSN e, a EU sa snažia nastoliť obnovenie mierových rokovaní s Africkou úniou, v oblasti ropy je zjavné, že se vraj juh vzájomne od seba zavisia a jeden neprežije bez druhého a nákupcovia ropy musia vedieť, že sa dostanú k rope len keď budú predkladať návrhy Chartome a Džube, e, ktoré uspokajú oboch. A e, v, myslím si, že um, ak by to bolo žiaduce pre Čínu, v EÚ to nezlyhá. Ďakujem, pán Galer. To bol predposledný prejav na zozome rečníkov, teraz pán Sonik na 1,5 minúty, konečný. Po eh, referende a po oddelení Južného Sudánu vzťahy medzi týmito dvoma štátmi nie sú normálne a mm, celý svet eh, je svetkom eh, zvyšujúceho sa konfliktu medzi Sudanom a Južným Sudanom. Ide o hraničné pásmo, kde sú zdroje ropy, tranzitné poplatky za prepravu ropy od demarkač na čiara a štatút občanov, to sú stále otvorené otázky. Ako pozorovateľ referenda z roku 2011 chcem povedať, že aktuálnu situáciu veľmi ľutujem. Ľudia krutým spôsobom prichádzajú o život a desiatky tisíc ľudí museli utiecť kvôli prenasledovaniu a to podľa agentúry pre utečencov v OSN eh, asi 150 eh, tisíc ľudí teraz prebýva v utečenských táboroch. Svetová verejnosť, eh, ktorá sledovala hm, priebeh referendumu sa neustále nastojí na tom, aby sa usilovali o mierové riešenie podľa existujúceho cestovného plánu. A, um, obe vlády musia začať s rok, mierovými rokovaniami a EU sa na celom svete zasadzuje o ľudské práva a bezpečnosť musí teda prijať všetky opatrenia na dosiahnutie mieru a nielen e, tie, e, ktoré sú popísané v papieri. Ďakujem a teraz je na čase spontánna rozpráva Catch the Eye a najprv má slovo pán Tanok. The ECR is deeply concerned about the uh, risk of Pán predseda ECR má obavy z rizika, e, že vypukne vojna medzi Sudanom a južným susedom Sudanom. My ako pod, skupina podporujeme úsilie e, bývalého juafrického prezidenta, e, aby priniesli účastnej strany za rokovací stôl, ale oni musia sa zdržiavať pretrvania krovej vojny hlavne mesta ako sú Abu a Heglik a jasná demarkácia hraničnej čiary a rozdelenie zdrojov e, musí byť politickou prioritou a teraz e, sa dozvedáme, že Džuba čo skoro e, bude bez peňazí, pretože bol zatvorený ropov na vývoz ropy a Čína má v tom svoje záujmy a situácia je zradná a Dúfam, e, že e, juh Sudánu, ktorý je kresťansko-lingvistický, e, zabezpečí mierové riešenie tohoto konfliktu. Ďakujem teraz pán Zemke. Unia Europejska angažuje sa od bardzo wielu lat. Európska únia sa angažuje už mnoho rokov do riešenia konfliktu v Južnom Sudáne. Treba pripomenúť, že Európska únia podporila oddelenie Južného Sudanu. Európska únia dáva veľa mm, stoviek miliónov eur na humanitárnu pomoc, ale tento konflikt pretrváva. E, je to strašný konflikt a mm, sú tu stovky tisícov obetí. A Mm, teraz už ten konflikt má medzinárodnú povahu a je tu otázka, či sa Európska únia má v tom aktívne angažovať a e, či to má byť samostatný subjekt. My si, ja si myslím, že Európska únia musí byť aktívny hráč, ale musíme tiež viac podporiť úlohu OSN a Africkej únie. Mierové sily, ktoré e, sa tam musia objaviť, e, musia pochádzať hlavne z afrických štátov. Pani Basescu. Președinte, un conflict între Sudan și Sudanul de Sud ar afecta stabilitatea. Ďakujem, pán predseda. Konflikt medzi Južným Sudanom a Sudanom ovplyvňuje regionálnu stabilitu aj svetové hospodárstvo. Európska únia by sa mala do toho silnejšie e, zapojiť podľa cestovnej mapy OSN, aby sa podľavilo napätie, ale tiež je dôležité prijať dodatočné opatrenia, aby sme pomohli obyvateľstvu. Stovky tisíc osôb trpia v tejto kríze a konflikte medzi týmito dvoma štátmi. Napríklad utečenci e, v tábore 1 sa ich počet zdvojnásobil za posledné mesiace a mm, oblasť e, pohoria Nuba e, je na tom e, obzvlášť zle a e, sudanská vláda bráni doručovanie humanitnej pomoci a OSN varuje pred problémy s nedostatkami očkovacích látok a pomocného materiálu. Ďakujem pani Basesku, pán Paska. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Naša podpora vytvorenie novému

Ďakujem, pán predseda. Je dobré, že sever a juh sa opäť stretávajú na oficiálnych eh, rokovaniach, pretože núdza a chudoba nepozná hraníc. Žiaľ, eh, lekári bez hraníc museli ukončiť svoju činnosť, hoci od roku 1985 boli veľmi eh, úspešní vo svojich činnostiach. Kresťanská vzájomná pomoc E, nenachádza sa e, e, v, v, a trpí v, v tomto regióne a naozaj presadzujú sa iba egoistické záujmy oboch štátov a Čína napríklad zneužíva zdroje a preto vlastne tento región nenachádza mier. Záver mi mal byť jasný, Európa musí zohrať aktívnu a vedúcu úlohu. Ďakujem pekne. Pán Bronz ako posledný, nech sa páči. Jedna z tragédií nezávislosti eh, po vojne v Afrike je, že Sudány teda už nejaké nezávislé, nie je to občianská vojna, ale uh, ten konflikt je len predlžením predchádzajúcich konfliktov. Je to dedičstvo kolonizátorov, ktorí svojvoľne natiahli eh, čiary na mape bez ohľadu na obyvateľstvo, jazykovo a kultúrne spojené, mohlo byť často oddelené. Eh, tí, ktorí žijú na juhu, majú veľmi málo dočinenia s arabskou a nubijskou populáciou na severe Samozrejme, videli sme v histórii e, mnohé štáty, ktoré zlyhali a dúfam, že e, prevládne e, rozum a tieto krajiny budú lepšími susedmi, než boli e, spoluobčanmi. A takéto vertikálne rozdeľovanie je vždy úplne pomílené. Nie je to dobrým nápadom. Ďakujem pekne, pán Brons. A teraz dávam slovo pánovi Vamenovi v mene podpredsedničky komisie, vysokej predstaviteľky únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Nech sa páči, pán Vamen, pán predseda, kolegovia. A všimol som si veľkú zhodu ohľadne vážnej situácie v Sudáne a Južnom Sudáne. Ľudské utrpenie je odprasné a nedostatok politickej vole na oboch stranách vyriešiť otvorené otázky. Treba eh, riešiť. EÚ vážne investovala do stabilizácie situácie a ja plne súhlasím so všetkými, ktorí vyzvali radu, aby eh, situáciu v Sudáne a v Južnom Sudáne eh, ponechali medzi vysokými prioritami programu EÚ. Eh, je tu tá komplexná mierová dohoda z roku 2005 a EÚ vyslala dve pozorovateľské volebné misie do Sudanu a Južného Sudánu, aby v roku 2010 sledovali voľby, ako aj referendum o nezávislosti Južného Sudánu v roku 2011. Obidve viedli o europoslanci Veronik de Kaiser, eh, poslankyňa Veronik de Kaiser a chcel by som pri tejto príležitosti osobne poďakovať za vašu angažovanosť a samozrejme pozorne počúvam vaše najdôležitejšie pripomienky na základe vašej vlastnej skúsenosti. EÚ bude naďalej podporovať prácu panelu Africkej únie pod vedením uh, bývalého prezidenta Thabo Bekyho a treba apelovať na strany, aby realizovali cestovnú mapu z rezolúcie 2046 a vyriešili všetky otvorené otázky. Prezident Becky oznámil, že dúfa, že zvolá stretnutie strán v Addis Abebe na budúci týždeň. Úprimne dúfame, že sa tým posilní pokrok čo najrychlejšie. A môžem informovať parlament, že EÚ bude naďalej sa angažovať za posilňovanie mieru a prosperity, stability v Sudane a v Južnom Sudane, aby všetci sudánsky eh, aby všetci Sudánci našli eh, pokoj mm, v, v stabilizovanej situácii a v miery. Ďakujem pán Vamen. Kolegovia, týmto uzatvárame rozpravu. Ďalší bod na programe dnes popoludní je eh, vyhlásenie podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Ginej Bissau. Zastupuje ju ako, a, teda, ako aj predtým, pán Vamen. Pán predseda. Vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, som veľmi rád, že mám príležitosť hovoriť dnes a diskutovať v mene eh, podpredsedničky komisie e, pani Eštonovej o situácii